Vážení kolegovia, teraz pristúpime k vysvetleniu hlasovania. 38 kolegov požiadalo o slovo, aby vysvetlili svoje hlasovanie. Dám 3 minúty na to, aby všetci, ktorí chcú opustiť sálu, aby ju opustili.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 Poprosíme všetkých tých, ktorí chcú odísť, nech to urobia rýchlo a potichu, pretože musíme začať s vysvetľovaním hlasovania. Máme viacej dokonca ako 40 prihlásených. Každý z kolegov má jednu minútu k správe pána Begeho. mobilizácia nástroja flexibility. Ako prvý má slovo pán Silvestris. Nech sa páči, pán Silvestris, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aktivácia tohto nástroja upozorňuje na kľúčovú potrebu väčšej flexibility rozpočtu EÚ, zároveň nárast viazaných prostriedkov v rozpočte a ďalšie rozpočtové linky, ako aj rubrika A4, neumožňujú dostatočne financovať niektoré priority, ktoré stanovil parlament aj rada. V rámci všeobecného rozpočtu pre rok 2012 nástroj flexibility sa používa na to, aby sa dal 34 miliónov eur a viazaných prostriedkov v rubrike A a 167 miliónov pre štvorku Mobilizácia tohto nástroja flexibility pre stratégiu 2020 žiada 229 miliónov eur vo všeobecnosti, aby sme uspokojili naše potreby a preto je potrebné, aby sme hlasovali za. Ďakujem, pán Silvestris. Pán Hanan. Vážený pán predseda, kladem si otázku, odkiaľ pochádza tá myšlienka, že to, ako môžete zbohatnúť, je tým, že dostanete podporu. Jednoducho nesedí to ani pre jednotlivcov, ani pre štáty. Ak by to bola pravda, tak Grécko napríklad by teraz bolo najbohatším štátom Európskej únie a vlastne e, Nemci by boli pohoršení z toho, ako sú ochudobnení, aby protestovali voči tomu, čo, ako sa obohacuje Atény. Ale Vidíme, že to nie je pravda. To, že dostávate veľkú podporu, e, vám až tak veľmi nepomôže. A vidíme, že konečne ľudia to začínajú chápať a e, tak ako v rámci štátov musíte súboriať so sociálny systém, istým spôsobom by to fungovalo, ľudia to musí začať tiež chápať. To znamená, že prílišné zásahy na úrovni EÚ, prílišné výdavky e, sú zlé a nebude to riešenie. A teraz k správe pani Balcani, pána Fernandéša, ako prvý pán Ashley Fox. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sme schválili rozpočet na 2012 a je to zvýšenie výdavkov 2%. Je to vlastne určité víťazstvo pre členské štáty, ako aj pre daných poplatníkov, víťazstvo nad parlamentom a komisiou. Je ťažko v to veriť, že komisia požadovala navýšenie 4,3% a parlament chcel navýšenie o 5,3%. Toto v dobe, kedy e, vlády členských štátov musia zvyšovať e, dania, musia znižovať výdavky doma. Mohlo by nejaké lepšie e, dôkaz toho, akým spôsobom je komisia a parlament odpojená od reality. Podľa môjho názoru aj to navýšenie 2% je príliš vysoké. Jednoducho mali sme skrátiť, krátiť rozpočet EÚ a ušetriť takto peniaz daní poplatníkov. Namiesto požadovania navýšenia prostriedkov komisia by sa mala e, skôr zamerať na to, aby rozumne využívala tie prostriedky, ktoré má dispozícii. E- Ďakujem. Pán George Lyon. Uh, uh, Pán predseda, eh, chcel by som povedať na adresu rozpočtu, ktorý bol schválený. Vítam tú dohodu, ktorá sa podarila dosiahnuť medzi radou a parlamentom hľadne rozpočtu na budúci rok. Zároveň to neodzrkadľuje tú zložitosť rozhodnutí národnej úrovni hľadne štátnych rozpočtov celej Európskej únie. Európska únia má určitú zodpovednosť musí zdieľať tie probléme, musí prispieť e, k tomu, aby sa riešila kríza, musí to byť šetrenie a rozumné výdavky. Z tohto dôvodu ja celkovo podporujem to navýšenie 2%, ktoré sme dnes schválili, ktoré je pod tým, čo sa požadovalo. E, je to teda menej ako tých 5%, čo navrhovala komisia a parlament. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali dobré rozpočte. Ďakujem pekne za podporu kolegov a chcel by som pogratulovať kolegom, ktorí vyjednali túto zhodu minulý týždeň. Je to dobré rozhodnutie, ktoré odzrkadluje e, potreby parlamentu. Ďakujem a teraz pán Peter Jár. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv možné skonštatovať, že Európsky parlament vlastne reagoval na tú zodpovednosť, ktorú má. Schválili sme rozpočet v rámci potrebného časového rámca. Z toho hľadiska je svet v poriadku. To je tá pozitívna správa. Tá negatívna správa, ktorá aj mňa osobne veľmi nahnevala, je tá, že členské štáty neustále majú nové úlohy pre Európsky parlament a presúvajú neustále nové úlohy, ale potom, keď ide o financovanie, tak tie potrebné finančné prostriedky nechcú presunúť. Podľa môjho názoru bude našou úlohou do budúcnosti, aby sme mali spravodlivý díl, aby to boli dodatočné výdavky, e, prostriedky pre Európsky parlament, čo bude prepojené s novými úlohami. Práve preto som sa zdržal pri tomto pozmeňujúcom návrhu hlaso, hlasovania a Samozrejme, Európsky parlament si je vedomý svojej zodpovednosti a v stanovenom čase schválil rozpočet. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Silvestris. Ďakujem, pán predseda. Po 15 eh, hodinách konštruktívneho rokovania ja si myslím, že úroveň platieb na 197 miliard eur, ktorý zodpovedá tomu, čo eh, stanovila rada. Viazané finančné prostriedky 43 miliard eur. 187 miliard, to je viacej, než chcela rada bolo jasné, že keď nebol manévrovací priestor e, k tým platobným prostriedkám, prostriedkom a prinášalo to aj ťažkosti v národných parlamentoch, tak stanovisko Európskeho parlamentu bolo sústrediť sa na schopnosť a na vonkajšie činnosti, tak rozpočet 2012 vzhľadom na ťažkosti je riešením, ktoré nám umožní uchovať konkurencieschopnosť a urobiť e, investície do budúcnosti Európy. Pripomínam, že je to prvá dohoda na základe Lisabonskej smrovy. K správe pána Tremusu ako prvý kolega Sergio Gutierrez. Ďakujem. Od roku 2010 zažívame v eurozóne bezprecedentnú krízu e, verejných štátnych dlhov a to poukazuje, ako sú európske nástroje slabé proti tomu, aby bojovali proti špekulácii tzv. trhov. Jeden z nástrojov, ktoré máme v eurozóne, je Európska centrálna banka a jej politická ambícia na riešenie tejto krízy bola nedostačujúca podľa mňa. Pokiaľ ide o ekonomický rast, E, nechcela stiahnuť úrokové sadzby, ako to urobili iné centrálne banky, aby sme podporili spotrebu a konkurencieschopnosť. A tiež po druhé, mala zasiahnuť na sekundárnych trhoch a v limitných e, situáciách, aby e, mobilizovala všetky zdroje, ktoré by mali bojovať proti špekuláciám a mali by chrániť našu spoločnú, spoločnú menu. Táto banka by mala byť flexibilná, šikovná a preto e, to vysvetľuje naše hlasovanie v tomto bode a vysvetľuje to aj to, čo si žiadame, aby v budúcnosti Európska centrálna banka robila. Ďakujem. A pani Elena Basescu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za túto správu, pretože stabilita finančných trhov musí byť nastolená. Európa potrebuje adekvátny rámec pre hospodárskú politiku aby verejné trhy boli obmedzené. Ja vítam proaktívnu pozíciu ECB počas celého obdobia krízy, ale je dôležité, aby hodnotiace metódy boli e, verejné. Zároveň by bolo potrebné, aby ECB mohla lepšie informovať o rezervách centrálnych bank eurozóny. Som za zavedenie makroprudenciálneho dozoru, ale je potrebné, že exist, potrebné si uvedomiť, že existujú rozdiely medzi krajinami eurozóny a medzi tými, ktorí nie sú členmi eurozóny. Potrebujeme e, rovnovážny prístup ECB pre všetky členské štáty. ECB musí zodpovedne využívať nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane e, jednotnej meny. Ďakujem pani Basesku. A znovu pán Silvestris. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Správa, ktorú predložila ECB, tak obsahuje údaje, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé. V roku 2010 1,333 miliard eur ziskov a aj straty. Takže prebehli operácie refinancovania, ktoré poznačili tento rozpočet. Takže nemôžeme sa veľmi čomu tešiť. 31. decembra 2010 sa chcelo presunúť obrovská suma e, finančných prostriedkov, ktoré mali ísť do rezerv a to nám umožnilo zrealizovať rozpočet roku 2010 s pozitívnym saldom. Eh, z čo budú používať rezervy aj Európske centrálne banky. ECB má oficiálne rezervy pre investície aj pre zdroje 8 celkovej sumy, aby sme boli presní. A tak má príjmy z portfólií. Použili ste dvojnásobný čas v budúcej téme vám nedám slovo a takto vykompenzujeme, dobre? K správe, z ktorej stiahol svoje meno pán Gerens, komplementárne opatrenia pre, pre mm, sektor, banánový sektor, nástroj financovania, rozvoj spolupráce, opatrenia týkajúce sa banátov. Vážený pán predseda, ja som hlasoval proti zmene sprievodných z prievodných e, opatrení, pretože v tejto správe rozhodnutia Lisabonskej zmluvy nejako nezohľadňuje správa alebo návrh správy, umožňuje rade e, príjmať rozhodnutia o rozvojovej politike v dvoch e, veľmi dôležitých, desetich dôležitých krajinách AKT samotnej. Nie je žiadny dôvod, prečo by parlament nemal byť zapojený do postupu delegovaných právnych aktov a prečo by nemal sa podielať na spolurozhodovaní. Práve naopak, parlament ako zástupca ľudu by mal eh, veľmi dbať na svoje kompetencie, tak aby mohol rozhodovať o tom, za akých podmienok a pre aké účely sa vynakladajú eh, daňové prostriedky. Prehlásenie o zámeroch po roku 2013 rada prislúbila delegované eh, právne akty, že ich zváži. Ja to považujem za nerešpektovanie právomoci parlamentu, ktorých sa nemôžeme zváda, e, vzdávať. Ďakujem pekne, pán Majer. A teraz Michael Cashman na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. V mene e, lejbristov v Európskom parlamente my sme hlasovali za túto správu, pretože neexistujú, neexistujú garancie alebo alternatívne zdroje financovania, ale že by sme našli. Okrem toho, e, nemôžeme bojovať e, naše medziinstitucionálne boje na chrbte tých najchudobnejších. Balíček bol prijatý v, v, v zmierovacom roka, rokovaní. My musíme byť vnímaní ako spolahliví partnery. Neschválenie DCI by mohlo znám, znamenať porušenie deklarácie, ktorá bola súčasťou tejto, tohto balíčka, ktorá znamenala zlepšenú pozíciu pre parlament takže delegované akty by mali byť súčasťou budúcich finančných nástrojov. No a na záver ľutujeme, že rada nebola ochotná mali eh, sa prispôsobiť. No a táto, roko, táto dohoda nie je eh, precedentom pre ďalšie rokovania. No a delegované akty budú musieť byť súčasťou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Silvestrise. Chcete vystúpiť na pol minúty? Môžete pol minúty vystúpiť. 10 sekúnd. Európsky parlament je pripravený prijať kompromisný balíček pre zvyšné obdobie opatrení. Ale nebolo možné vylepšiť tento text vzhľadom na prísnej postoj rady a parita medzi dvomi zákonodarcami je potrebné. K správe pána Šolca pri vytvorení ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami. Pán Silvestri, znovu máte slovo. La revisione di metà percorso prevista ai sensi dei regolamenti revízia tak, ako nariadenie nastanovuje, aby sa robilo v, tomto, v tejto oblasti, ale sú rozdielne názory medzi Európskym parlamentom a radou pre tieto a rozvojové krajiny a je bolo potrebné zorganizovať trialóg a prijať veľa kompromisov pre, in, pre priemyselné krajiny Zemepisný význam rozvojových ekonomík im umožní využiť tento nástroj. Parlament žiadal, aby bolo financovanie na regióny a na krajinu. Finančné prostriedky sú indikatívne a rada si myslí, že treba rešpektovať platné procedúry.

Text, o ktorom sme hlasovali, uvažuje o nástroj financovania na konsolidáciu a podporu demokracie a má podporovať základné hodnoty a demokracie, aby sme zabezpečili účinnosť a koherentnosť tejto pomoci. Komisia bude koordinovať aktivity um, aj členských štátov. V rámci tohto nástroja sa uvažuje o lepšom rešpektovaní ľudských práv, a zabráňovať ich porušovania v tých krajinách, kde sú ohrozené. E, treba stále žiadať toleranciu e, nula k takémuto porušovaniu akýchkoľvek zmluv. Treba e, rešpektovať ustanovenia Charty základných práv. Dnešné hlasovanie umožňuje alebo je silný príklad a zasiela silné posolstvo ale hlavne na základe právneho základu. Pán Hanan. Vážený pán predseda, je uh, uh, náročné neupousmiať sa nad tým, ako tí, ktorí v tejto komore eh, sú najhlasnejší pre odsudzovanie imperializmu a kolonializmu, sú spokojní hm, podporiť tú ideológiu, keď, keď to robí Európska únia. Antidiskriminácia, prístup k, k antikoncepcii alebo čokoľvek iné. To sú... Mám k tomu len dve otázky. Z na to, čo sa deje v Európe, myslíte, že máme na to peniaze? No a po druhé, ak sa na to pozriete z hľadiska ľudí a národov v týchto krajinách, keď oni sa pozrú na túto rozpadajúcu sa klesajúcu e, eh, colnú úniu, prečo by sa mali riadiť našimi vecami? Teraz správa pána Mičela, nástroj financovania rozvojovej spolupráce a slovo má pán Silvestris. E Vážený pán predseda, hlavným cieľom spolupráce EÚ je boj proti chudobe a formovanie trvalo udržateľného rastu s ohľadom na rozvoj cieľa milénia. A k tomu patrí aj podpora demokracie, dobrá, dobré riadenie a dodržiavania ľudských práv. Celé na tieto ciele sme zaviedli tento nástroj financovania a tým je treba podporovať krajiny AKT, protokolom o cukre a regionálnymi programy. Dokopy 46 krajín v regióne AKT. Multilaterálne prehlásenie milenových cieľov je dôležitým bodom. Cieľom je bojovať a vykoreniť chudobu. Takže ľudia, ktorí musia výjsť a vyžiť z menej ako 1 dolára na deň. Úloha Európy je tu veľmi dôležitá. No a komisia to v Bruseli koordinuje a preto som za túto správu. Správa pána Simpsona o cestnej nákladnej doprave a znovu pán Silvestris presidente, io riparlo su questo punto, ma non due volte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ešte hovorím tomuto bodu, ale tentokrát už iba raz, nie dvakrát, nebojte sa. Čo sa týka jednotlivých právnych noriem, ktoré sa týkajú cestnotej, cestnej dopravy a ich aktualizácie, modernizácie, to je úloha zákonodarca. To znamená, že tým pádom reagujeme na článok 290 o fungovaní Európskej únie. To sú veľmi dôležité ciele a okrem toho je dôležité garantovať to, aby vykonávanie delegovaných aktov neznamenalo to, že by sa poskytli nejaké dodatočné prostriedky. Preto som toho názoru, že podobne ako pri o turizme je to tak, že tieto štatistiky o cestnej doprave musia byť koncipované tak, aby delegované právne akty na stroje komisie boli obmedzené a musia vykonávané rozhodne lepším spôsobom. Táto správa je dobrý základ pre ďalšie rokovania s Radou komisiou. Ďakujem a teraz odporúčanie kolegu Svobodov, prístupová zmluva, zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky. Pani Elena Basesku ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasovala som za túto správu, pretože podpis prístupovej zmluvy Chorvátskej republiky k EÚ je historickým momentom pre Chorvátsku. Želám si, aby na Balkáne panovala stabilita, perspektíva európskej integrácie je skutočnosťou a krajina vyvinula obrovské úsilie, ale to neznamená koniec procesu. Je potrebné, aby reformy pokračovali hlavne e, v sektore spravodlivosti, boj proti korupcii a treba privatizovať um, prístavy, ako aj e, treba objektívne e, pristupovať k hodnoteniu projektov a rovnako treba postupovať ako v prípade Rumunska a Bulhorska, aby sme naďalej kontrolovali, ako reformy prebiehajú a treba informovať verejnú mienku, aby proces ratifikácie bol úspešný. Prístup Chorvátska je dobrou príležitosťou aby sme znovu začali s komunikačnou kampaňou vo všetkých členských štátoch, aby sme upozornili, aké sú výhody členstva EÚ. Ďakujem pani Basesku a teraz pán Silvestris. Ďakujem pekne, pán predseda. 20 rokov potom, ako Chorvátsko vyhlásilo nezávislosť a 10 rokov potom, ako podalo prvú žiadosť, vlastne Chorvátsko teraz dosiahlo historický cieľ, podarilo sa im integrácia do EÚ, kde sme mohli zažiť vlastne, aké, aké, aké veľké nadšenie bolo tu v parlamente a ako nás potešilo, to, že sa podarilo úspešne ukončiť tento prístupový proces. Tým pádom sa skončili, tak povedať, roky e, ktoré boli veľmi náročné, boli to náročné prípravy na prístupenie a týmto pádom sa posilní vlastne postavenie celej krajiny. Dôležité je posilniť väzby medzi občanmi EÚ a Chorvátska a čo sa týka prístupového referenda, pevne verím, že podporia svoje prístupenie do Európskej únie. Samozrejme sú tu ešte bilaterálne otázky, ktoré sa týkajú sedmi štátov ako Srbska, to je nutné ešte doriešiť, kde tu o nezvestné osoby, spory na hraniciach a tak ďalej. Ďakujem a teraz pán Klajs, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som vyhlásil v princípe, aké je moje stanovisko ku pristúpeniu k EÚ. Je to áno, ale s podmienkami, ale Chorvátsko je európska krajina, čo nemôžeme pomerať o všetkých ostatných kandidátskych krajinách a navyše si myslím, že Chorvátsko si za zaslúži miesto v EÚ. Ale vieme, aké sú tam ešte stále problémy napríklad s korupciou a všetkým bude potrebné vyriešiť tieto problémy a určité záležitosti, aby e, Chorvátsko skutočne účinne mohlo pristúpiť k EÚ len keď e, splní celý ten zoznam e, kodanských kritérií. Vtedy bude môcť pristúpiť k EÚ. Ďakujem. Ďalšia správa pána Svobodu žiadosť Chorvátska o členstvo v EÚ. Ako prvý pán Andreas Šváb. Vážený pán predseda, kolegovia z bar Denska Württemberska sme sa zdržali hlasovania o tomto bode. Výsledok hlasovania ale e, mal pozitívny výsledok, bola tu široká a dobrá podpora pre pristúpenie tohoto 28. štátu a pristúpenie k Európskej únie a to nás teší. Pristúpenie Chorvátska od 1.7.2012 naznačuje, že Európska únia naďalej silným spoločenstvom, ktoré je atraktívne. Výsledok hlasovania zároveň poukazuje na to, že Chorvátsko v posledných rokoch bolo konfrontované skutočne s prísnymi kritériami a prevažne ich splnilo. Napriek tomu, pán predseda, mnohí občania sú toho názoru, že končili sme mali dbať na to, aby implementácia európskeho práva skutočne bola najdôležitejším kritériom a to je to, čo potrebujeme v Európe. Mnohé členské štáty EÚ jednoducho majú problémy s naplním týchto kritérií, to uznávame. Napriek tomu sme si vedomi toho, že Chorvátsko až kým nevstúpi, musí samozrejme ešte vykonať určitú prácu a pevne veríme, že 1. júla 2012 skutočne splní všetky kritéria a stane sa plný a plnohodnotným členom Európskej únie. Preto

arvoisa puhemies. Kannatin esitystä, mutta... Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem tento návrh. Chorvátsko musí ďalej pracovať, má pred sebou zložitú úlohu. Chorvátsko môže sa stať úspešným členom iba vtedy, ak to podporia občania a ak občania sú ochotní naplniť tie záväzky. Aj po pristúpení je nutné pokračovať v reformách. To sa týka uh, súdnictva a čo sa týka boja proti korupcii na vysokej úrovni. V tejto oblasti Chorvátsko musí vykonať štruktúralne reformy, musí zlepšiť situáciu na pracovnom trhu. Je dôležité znížiť štátny sektor, zmenšiť počet štátnych podnikov a musíme si uvedomiť, že európske štáty zažívajú hospodárskú krízu. Okrem toho, Chorvátsko sa musí stať členom mierovej a blahobytnej únie. Zároveň je nutné spravodlivo pristupovať aj k žiadosti Srbska o členstvo. Potom sú to ďalšie otázky, ako napríklad Macedónsko, tam tiež nepristupujeme spravodlivo. Ďakujem a teraz pán Hanan. <clears throat> Vážený pán predseda, bolo to pred dvomi týždňami, vtedy keď bola oznámená kandidatúra v rámci chorvátskych volieb Saša Radovič bol zatknutý a on chcel kandidovať za Chorvátska v 21. storočí, čo je strana, ktorá bojuje proti korupcii. Napísal viaceré knihy a neviem, zdá sa, že celé tá okolnosti, ako bol zatknutý, sú také pochybné a sú tu určité záujmy v Chorvátsku. Ja som navštívil tento rok e, Chorvátsko a bol som sklamaný, že koľko ľudí mi povedalo v tomto štáte, že vlastne Európska únia, členstvo Európskej únii, e, tak povediať, iba podpory korupcie v tom štáte, lebo vlastne budú tam nové, lepšie možnosti e, pre korupciu. Teraz tam prebieha súdny proces, ale musím povedať, že nový parlament v Chorvátsku to je ten, od ktorého budeme mať pozorovateľov v našom parlamente predtým, ako sa uskutočia voľby v roku 2014, európske voľby. Samozrejme, bude tam medzinárodný dohľad a musíme sledovať, čo sa udeje v tejto oblasti. Eh, Ďakujem k správe eh, Rábkaj o imunite pre pána Usfarskyša. Má slovo pán Donskis. You, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť uh, nesúlad s mojou skupinou. Hlasoval som proti názoru našej skupiny. Tu ide o to, čo sa udialo v súvislosti s kolegom Uspaskyčom. Myslím si, že boli tu porušené základné princípy a nepočúvalo sa bytom stranám. Čo sa týka Litvy, sú tu politicky motivované uh, súdne spory, Litva je demokraciou, existuje v Litve právny štát, uplatňovať veci ináč a spraviť niečo, ako je prípad Timošenkovej Ukrajiny, to bolo skutočne absurdné. Nevidím dôvod, prečo by politici sa mali vyhnúť nejakým súdnym sporom, kde ide obhajobu ich, ich ctí. Dôležité vyslať jasný signál do mojej krajiny Chcem si položiť otázku, či, či je tam, sú tam oddelené dostatočne e, jednotlivé moci a myslím si, že nie je správne porovnávať nás s Bieloruskom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teda správa Bereš o Európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík a ako prvý pán De Angelis. Pán predsedajúci, kríza nie je len hrozbou, ale je to aj fakt, že je e, možná zmeniť e, sociálnu štruktúru a preto potrebujeme silné ambiciozne odpovede. Ak e, úspech stratégie 2020 závisí od úsilia celej EÚ, tak členské štáty by mali hospodárskú a rozpočtovú politiku chápať ako politiky spoločného zájmu. Pomaly, teda mm, jednotlivo by sme krajiny mohli ísť rýchlejšie, ale spolu sa dostaneme oveľa ďalej. Preto je potrebné, aby sme spoločne bojovali proti daňovým únikom a daňovým podvodom, podpora medzinárodných dohôd a vnútorného trhu. To všetko je potrebné, aby sme posilnili konkurencieschopnosť a ekonomický rast, ale je potrebné, aby stratégia 2020 mala väčšiu teritoriálnu a sociálnu dimenziu a len aplikáciou lokálnych nástrojov a implikáciou týchto inštitúcií dosiahneme lepšie stanovené ciele. A teraz pani Lena Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za túto správu, pretože EÚ musí bojovať proti makroekonomickým rozdielom a nerovnováham a to a to symetrickým prístupom. Potrebujeme užšiu koordináciu hospodárskych politik členských štátov, ale na to potrebujeme e, dostatok zodpovednosti a odvahy aj e, na európskej úrovni, aby sme aplikovali potrebné prísne opatrenia. Existujú veľké rozdiely v úrovni inflácia alebo konkurencieschopnosti. Upresnila by som, že bez účinných štrukturálnych opatrení Európa bude mať len 1,5 ekonomického rastu do roku 2020. Zároveň národné rozpočty nemôžu ohrozovať finančnú stabilitu celej únie a je potrebné, aby európsky rozpočet a rozpočty e, členských štátov aby boli harmonizované. My sme podpísali e, pakt stability a to umožní lepšiu harmonizáciu týchto politik. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Basesku. A teraz má slovo pán Silvestris. Ďakujem, pán predsedajúci. Dopad tejto krízy je zvýšenie rozdielov a makroekonomických nerovnovách. E, je potrebné, aby EÚ bojovala proti tejto nerovnováhy a vybrala do úvahy nielen nadberné verejné dlhy, ale aj rozdiely, ktoré sú v rozpočtových a hospodárskych politikách. Potrebujeme eh, zanalizovať to, čo sa urobilo od vytvorenia eurozóny, aké boli pozitíva a tieto analýzy ukázali, že potrebujeme účinnejšie hospodárske riadenie v eurozóne a to by malo vychádzať z lepšieho rešpektovania, rešpektovania pravidiel a lepšej kontroly, finančnej kontroly a dozoru. Ďakujem a teraz slovo má pán Murphy. Ďakujem pekne, predseda. Sme, sme na, najhoršej krízy kapitalizmu v Európe od 30. Eh, rokov 20. storočia. No, reakcia je veľmi jasná. Um, reakcia lídrov je úsporné opatrenia. Avšak problémom je, že väčšina ľudí v Európe s tým nesúhlasí. Väčšina ľudí vie, že zatiaľ čo bohatí, bohatší sú stále bohatší, tak väčšina Európy sa ničí. No a preto bol zradený ekonomický e, európsky semester, ktorý mal nahradiť Eh, riešiť finančné eh, problémy v Grécku a Taliansku. A zmysel tohto procesu, ktorý vidíme eh, v súvislosti s írským rozpočtom, budúci týždeň budeme mať sa uskutočniť diskusia v írskom parlamente, kde budeme hovoriť o až, až 4 miliónoch, miliardách eur. Ale až pred akokoľvek diskusiou v írskom parlamente a v írskej spoločnosti, tak tento rozpočet sa najskôr bude prejednávať v nemeckom parlamente. A to je úplne hrozné. Ďakujem pekne. Vo vysvetľovaní hlasovania k návrhu uznesenia o fóru o jednotnom trhu pán Lajon. No Ale nie je tu tak, pán z nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, Formu jednotnom trhu umožnilo občanom, podnikateľom a sociálskym partnerom a hospodárskym partnerom diskutovať o stave jednotného trhu. Dokument Európskej komisie vymenúváva, aké sú najčastejšie ťažkosti pre občanov a podniky na tomto trhu a je tam rozdiel medzi očakávaním a skutočnosťou. Najcitlivejšie sú oblasti a tie boli aj rozobraté v jednotlivých špecifických seminároch e, k ďalším témam a sektorom a hlavne pokiaľ ide o vylepšenie legislatívy e, v oblasti jednotného trhu. Išlo o diskusiu o ťažkostiach, ktoré treba prekonať, aby sme dosiahli jednotný trh a, a, a ktorý preukázal, aké sú výhody tohto trhu pre občanov. Aj pán Repo k tejto téme. puolesta sisämarkkinat ovat... Ja som hlasoval za tento dokument, vnútorný trh, spoločný trh. Ľuďom priniesol veľké výhody za ostatných 20 rokov aj napriek tomu. Ešte však je stále veľa občanov a podnikov, ktorí konštatujú, že vnútorný trh je od nich veľmi vzdialený. V súčasnej hospodárskej kríze patrí k našim najdôležitejším úlohám presviečať občanov a podnikateľov o výhodách vnútorného trhu. V niektorých členských štátoch je vôľa realizovať už prijaté dohody. Aj v praxi. Na tomu dodám, že pre budúcnosť Európskej únie je snad najdôležitejšie, aby vnútorný trh fungoval. Ďakujem. A teraz návrh uznesenia Globálna odpoveď EÚ na HIV a IDS. Ako prvý pán Šimanský. Panie przewodniczący. Vážený pán predseda, intenzifikácia všetkých postupov, ktoré sú zamerané na boj proti HIV a AIDS, sú veľmi dôležité na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ. Uznesenia, návrhy, ktoré sme si vypočuli k problému HIV a AIDS, si zaslúhujú našu podporu a mali by byť implementované. Bohužiaľ, ako to zvyčajne býva, tak čo sa týka zdravia, návrhy, ktoré predložil Európsky parlament, obsahujú tiež návrhy o podpore potratov. A preto som hlasoval proti. Ďakujem pekne, pán Šimanský, a teraz pán Michael Cashman. Ďakujem pekne, predseda. Ja vítam toto vynikajúcu správu. A naša strana hlasovala za. A máme holistický prístup. A chcem poukázať na to, že ženské sexuálne zdravie a reprodukčné práva sú veľmi dôležité. Je potrebné mať právo na prístup k antikoncepcii, rovnako k právnemu a bezpečnému malému prerušeniu tehotenstva. No a dôležité tiež podporovať vzdelávacie programy. Rovnako treba poukázať na pozitívny, pozitívne trendy. A preto, ako som už povedal na začiatku diskusie, komisia musí uvoľniť prostriedky e, na globálny fond boja proti HIV a AIDS. No, chcel by som povedať, že podpora a obhajovanie univerzálnych ľudských práv nie sú kolonializmom, e, sú nástrojom a snahami všetkých civilizovaných spoločností. Ďakujem pekne, pán predseda. teraz pán, má slovo pán Silvestri. nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. výrazne podporujem tento text uznesenia ktorý ide alebo je v službách mileniových cieľov. Štatistiky v správe ukazujú, že je e, veľký počet e, ľudí, ktorí sú infikovaní a je to medzi mladými ľuďmi, deťmi a ženami. Kampaň boja proti HIV bola intenzívna a úspešná v 90. rokoch, ale odvtedy ako keby ten záujem zmizol a dnes len málo kto si je vedomý tohto rizika. Tí, ktorí majú HIV, ktorí sú infikovaní, nemusia mať nutne aj AIDS. A ja som ale rád, že správa znovu upozorňuje na túto dôležitú otázku, o ktorej treba diskutovať a dobre o nej informovať, aby sme našli e, riešenie vďaka lepšej informovanosti. A teraz pán Murphy. 33 million miliónov ľudí aktuálne trpí na HIV, 2,5 milióna ľudí sa každý rok nakazí a asi 2 milióny e, ľudí zomrú, každý e, rok. E, v 21. storočí to bude asi hlavný dôvod úmrtia ľudí. Sto šokujúce čísla, ktoré poukazujú na to, že nutné prezrieť zodpovednosť a reagovať na nešťastie v niektorých oblastiach ideme nesprávnym smerom, čo sa týka medzinárodného financovania a programov, ktoré sa týkajú HIV, sa žiaľ znižuje a dokonca aj Európa ako v zmysle krátení vo verejnom sektore tiež sa to všetko vie k tomu, že sa ohrozujú životy ľudí. To znamená, že je dôležité, aby sa vykonali správne kroky, aby sa umožnil prístup k liečivám, ale stále to ešte nie je dosť. Častokrát situácia e, sa vyvinie tak, že tí, ktorí potrebujú tieto lieky, nemajú k ním prístup. To znamená, že je dôležité konať záujme ľudí, nie v záujme ziskov farmaceutických spoločností. Je nutné financovať výskum a zabezpečiť prístup k kvalitným liečivám. Ďakujem, pán Murphy. ako posledný, pán Filip Kles, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasoval som proti tejto správe. Nie preto, že by som mal niečo proto, aby infikované osoby mali čo najlepšie liečenie a prístup k liekom, alebo že by som chcel, aby sa menej venovalo na výskum ale preto, že v tejto správe sú veci, ktoré s touto správou nič ne, nemajú spoločné. Napríklad odsek 22, kde sa hovorí, citujem, za legálne a bezpečné prerušenie tehotenstva. EÚ sa nemá prečo e, zaoberať e, takýmito otázkami. To je otázka, ktoré, otázka, ktorá je v kompetencii členského štátu a niektoré členské štáty chcú zakázať umelé prerušenie tehotenstva. To by malo byť možné. A to súvisí aj s e, rešpektovaním určitých práv, napríklad práv na súkromie infikovaných osôb. Ale čo e, a čo potom tie osoby, ktoré budú v kontakte s týmito ľuďmi, lekári a zdravotné sestričky, majú či nemajú právo vedieť, e, že sú v kontakte s infikovanou osobou. Aj to sú všetko témy, o ktorých treba hovoriť. Aj spoločnosť si zaslúži ochranu. Týmto vystúpením sme ukončili kolo vysvetľovania a hlasovania a ja ďakujem všetkým, ktorí vystúpili a takmer všetci rešpektovali rečnícky čas takže som nemusel obmedziť ich rečnícky čas. Mám od rady dve spoločné stanoviská v spoločnom čítaní a rovnako sú tam aj dôvodové správy Európskej komisie. Názvy budú v zápisnici a parlament má tri mesiace, aby sa vyjadril k týmto textom a tento termín začína od